Máte hlasovacie karty? Ak nie, tak si ich prosím rýchlo nájdite. Takže sa môžeme do toho pustiť. uplatňovanie iniciatívy prospech zamestnanosti mladých v jednotlivých členských krajinách. Blinkeviču, to je spravodajkyňa. Takže začíname. Návrh 36, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania. Zamietnuté. Návrh 37 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté, 38 za, proti, kto sa zdržiava. Myslím, že je to schválené, ale prosím, overme si to. Môžete hlasovať. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Pani, vy ste za pani McEwen, takže je to schválené. Návrh 39 s technickým ústnym pozmenujúcim návrhom. Kto je za? Proti? Tu sa zdržiava hlasovania. Schválené. Návrh 40. Za. Proti? To sa zdržiava hlasovania. Zamietnuté ale môžeme si to overiť. Čiže 40 elektronicky, hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. Návrh 41 s ústnym pozmenujúcim návrhom spravodajcu. Niekto je proti? Proti ústnemu návrhu. Ak niekto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Návrh 42 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené. Návrh 43 s technickým ústnym pozmenujúcim návrhom za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté. Návrh 44 za, proti, kto sa zdržiava schválené. Návrh 45 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté? Návrh 46 za. Proti. Kto sa zdržiava zamietnuté? Kompromis 3 za. Proti. Kto sa zdržiava schválené? Návrh 51 v dvoch, dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Kto sa zdržiava schválené? Druhá časť za. Proti kto sa zdržiava? Schválené. Kompromis 4. Za. Proti. Kto sa zdržiava? Schválené. Návrh 58 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. 56 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. Návrh 60 za. Proti. Kto sa zdržiava? Overíme si to elektronicky, prosím, hlasujte. Teraz hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. Návrh 61 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 62 za, proti, kto sa zdržiava. Overíme si to. 62, prosím, hlasujte elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 63 za, proti. Kto sa zdržiava? Schválené. 64 za, proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 65 za, proti. Kto sa zdržiava? Overíme elektronicky. Hlasovanie uzatváram. Schválené. 66 za. Za. Dvíhajte ruky, prosím. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Nie je to jednoznačné. Musíme si to overiť elektronicky. ešte stále môžete hlasovať. Je to schválené. 67 za. Za. Proti. Tu sa zdržiava schválené. 68 za. Proti. Kto sa zdržiava? Overíme si to elektronicky. 68. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 69 s technickým ústnym pozmenujúcim návrhom za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté, 70 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté, 71 technický ústny pozmenujúci návrh za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté, kompromisy 1 za, proti, kto sa zdržiava schválené, návrh 19 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. Návrh 20 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. Návrh 21 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 22 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Návrh 23 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Návrh 24 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 25 za, proti, to sa zdržiava, môžeme si to overiť. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Návrh 26 za, proti, to sa zdržiava zamietnuté. Návrh 27 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. Kompromis 2 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Návrh 30 v dvoch častiach. Ale my hlasujeme teraz o druhej časti. Za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. Takže nemusíme hlasovať o prvej časti. Návrh 31 za. Proti. To sa zdržiava. Overíme si to. 31. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. 33 za. Proti. To sa zdržiava zamietnuté. 34 za proti, kto sa zdržiava schválené. 35 za, proti, kto sa zdržiava schválené. Návrh 1 eh, až 16, teda ak súhlasíte, že to bude blok. 1 až 16 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté. Teraz eh, Hlasujeme o takto pozmenenom návrhu stanoviska. Prosím, hlasujte elektronicky. Hlasovanie uzatváram. Je to schválené. Ďakujem pekne všetkým kolegom aj tieňovým spravodajcom. Ďalší bod na hlasovanie. Okay. Eh, eh, eh, annual report on human rights. Výročná správa o ľudských právach v roku 2016. Teda o ľudských právach a demokracii. Spravodajca Jordi Sole. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. <laughs> Eh, kompromis. Kompromis 1, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňovací návrh 8 za, proti, zdržali sa. Prosím, overíme hlasovanie. Hlasovanie otvorené. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Pozmeňovací návrh 9 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválená druhá časť za, za, kto je za, proti, zdržali sa, schválená. pozvanie na Caravach 11 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 12 za, proti, zdržali sa, schválený, 13 za, proti, Zdržali sa. Myslím, že je zamietnutý, ale overíme to. Otváram hlasovanie teraz. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. Kompromisný návrh 2 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 17 za. Proti. Zdržali sa. Prosím, overíme. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválený 18 za, proti, stržali sa, prijatý. Kompromis 3 za, proti, stržali sa, schválený 21 za, proti, stržali sa, prosím, overíme. Pozmeňovací návrh 21. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Pardon. Zamietnutý. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, schválený. Chcete overiť? Dobre, kompromis 4. E, Overíme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 23 za, proti, zdržali sa schválený, kompromis 5 za, proti, zdržali sa schválený. 32 za, proti, zdržali sa schválený. 33 za, proti, zdržali sa schválený. 34 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa schválený. 41 za, proti, zdržali sa schválení, Overi? Dobre, overíme. Pozmeňovací návrh 41 otváram hlavne, Končím hlasovanie. Zamietnutý. Návrh 42 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, myslím, že je schválený, ale overíme to. Otváram hlasovanie. Kompromisný návrh 8 a končím hlasovanie. Schválený. Kompromis 9, kto je za, proti, kto sa zdržal? Schválený. Kompromis 10 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Návrh 50 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. E, jednotka. Jeden, kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválený. Dvojka za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Návrh 3 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Návrh 4 za. Proti zdržali sa schválený. Návrh 5 za, proti, zdržali sa schválený. A teraz o celom návrhu stanoviska v pozmenenej podobe otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Ďakujem, gratulujem spravodajcovi. Ďakujem za dobre odvedenú prácu. Bod 8 na našom programe, harmonogram výboru FAM na rok 2018, kalendár schválili koordinátori, bude sa považovať za schválený, pokiaľ nebudú vznesené žiadne výhrady, nie sú. Ďakujem, konštatujem, že harmonogram bol prijatý. Kolegyne, kolegyne, ja som len chcela informovať, že e, ďalším bodom je bod rôzne, kde nie je nič a nasledujúca schôdza sa bude konať 21. novembra od 9. do 12.30, teda celé dopoludnie. Poprosím vás, aby ste nezabudli, toto bude naše zasadnutie e, s poslankyňami a poslancami národných parlamentov. Všetci sa budú chcieť aktívne zúčastniť iste na tomto stretnutí. Ďakujem vám, ďakujem tlmočníkom sekretariátu a želám vám príjemný večer.